it's to, that everybody understands. Now the explanation of the Takže samotné vysvetľovanie teraz. Mm, začneme správou BERES, zmena a doplnenie nariadenia číslo 1927. Prihlásili sa traja rečníci. Pán Jar. Ako prvý, nech sa páči. Nechte. Ja by som chcel k tomu uzneseniu Európskeho parlamentu o budúcnosti Európskeho fondu na predstavovanie globalizácie urobiť dve poznámky. Tá jedna poznámka je taká, že ja som veľmi nadšeným prívržencom tohto fondu, pretože to slúži okrem iného aj preto, pokiaľ máme problémy prispôsobiť sa globalizácie, tak môžeme týmto fondom prispieť a jeho prostriedkami a môžeme ľuďom vrátiť vieru v globalizáciu tým, že uh, hospodár, že vlastne vyrovnáme ich hospodárske nedost, ne, výhody, ktoré spôsobila globalizácia. A na druhej strane som medzi skeptikmi, ktorí hovoria, že pre tento fond musíme vytvoriť samostatnú e, rozpočtovú položku, pretože ja viem, že katastrofy sa nedajú naplánovať a pokiaľ máme niečo naplánované a peniaze sa nevyčerpajú, tak sa tieto prostriedky prerozdelia a katastrofu si ju zorganizujeme sami, preto som na jednej strane za to a hlasovala som za to, a na druhej strane uh, určitá primeraná miera skepsy. Myslím, že toto je tá správna cesta. Ďakujem vám, predseda. Ďakujem pekne. Prosím, kolegovia, tí, ktorí nemienia vysvetľovať to, ako hlasovali, prosím, opustite túto miestnosť, aby sme mohli pokračovať pán Hanan. Ďakujem pekne, pán predseda. Tak toto končí. My reagujeme na dlhovú krízu tým, že si požičiame e, skoro nepredstaviteľnú sumu 2 e, trilióny eur. Ja myslím, že si to nevieme ani predstaviť, takéto čísla. Je to jednoducho nepredstaviteľné. A vyvstávajú dve otázky okamžite. E, kto zaručí takúto pôžičku pretože v konečnom dôsledku to má zaručovať Európska centrálna banka, ale táto banka e, kúpuje e, nekvalitné dlhy krajín a v podstate už je e, zlou bankou, takže garantujú to daňovníci, dokonca Španieli, Íri, Portugalci, Gréci. Po druhé, od koho si požičiame Myslíte si, že keby mal niekto takúto sumu, tak by ju už nepoužil vzhľadom na okolnosti posledných troch rokov, takže my si požičiavame na úkor budúcich e, generácií. A teda ide aj o nenarodené deti a my ich e, zaťažujeme nepredstaviteľnou úrovňou e, dlhov. Ehm, takže zabráňme tomu. Thank you, Mr. Hanan. Ďakujem pekne, pán Kelly teraz. Ďakujem pekne. Ja sa chcem vyjadriť k správe Beres Harkin, fond na prispôsobenie sa globalizácii, ale to je niečo, čo je teda budúcnosť tohto fondu, ale to je na programe až neskôr. Môžem? Sorry, Kelly, we are just having the explanation of the votes on My sme teraz pri tej prvej správe Beres. Pán Kelly, ja chcem vystupovať v tej správe Beres Harkin. do now? Yes. Môžem to spraviť teraz? Áno, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Táto správa je veľmi dôležitá, pretože Ide o Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii a ten je dôležitý z dvoch dôvodov. Poprvé dáva e, praktickú pomoc nezamestnaným, aby sa zamestnali čo najskôr a na druhej úrovni taktiež dáva dôveru tým, ktorí mm, majú depresie z toho, že sú nezamestnaní. Ja som to videl na rôznych miestach je dôležité, aby si niekto týchto ľudí vypočul a pomohol im. Áno, sú isté problémy s týmto fondom, e, sú isté pozmenujúce návrhy a isté zmeny budú potrebné aj po roku 2013, pretože tento fond budeme musieť e, používať ešte dosť dlho. Ďakujem pekne, pán Kelly. Pýtam sa, či ešte niekto chce vysvetliť, ako hlasoval pri tejto správe Beres. Zdá sa, že nie. Takže ideme ďalej. Situácia v Palestíne. Pán Tarant. Ja pána Taranta nevidím. Takže pán Takula, nech sa páči. Arvoisa puhemies, haluan tähän pale- ja by som chcel povedať k tomu hlasovaniu následovné. My máme čas do hlasovania, kde hlasujeme aj o európskych hodnotách a o tom išlo aj práve pri tomto hlasovaní. Bolo mnoho ľudí, ktorí hovorili o demokracii, slobode rozhodovania základných ľudských právach. My vieme, že Izraela je jedino, Izrael je v, tejto, v tomto regióne jedinou demokraciou a preto si to od nás zaslúži podporu z našej strany. Na druhej strane samozrejme, že je e, zle, aké signály momentálne vysiela, ale v každom prípade sa teším, že mnohí boli na mojej strane proti tomuto uzneseniu, že sa postavili na stranu Izraela a že sa chcú postarať tiež o to, aby Jeruzalem bol aj naďalej nerozdeleným hlavným mestom. Musíme takisto Eh, preniesť demokraciu eh, z Izraelu na eh, iné susedné štáty. Pán Jár, ako ďalší rod rečník, pán predseda, ja som názoru, že poslanci v Európskom parlamente sú tu tak medzi, pretože oni sú na strane ľudí a samozrejme môžeme sa sporiť, či je lepšie, aby sa Palestína práve teraz ktoré sa práve teraz rokuje e, v Bezpečnostnej rade OSN o jej samostatnosti. Či, ale na druhej strane samozrejme chápem aj tú obavu, ktorá e, je tu a že 10 ročia si nevieme, nevieme dospieť výsledku a máme tu tzv. opatrenie na vytvorenie dôveru. Dôvery tieto ale nikdy nemôžu byť robené z jednej strany, musí byť, e, musí byť dvojstranné a z môjho pohľadu. A, musíme eh, žiadať od Izraelu samotného eh, jasné signály a nerobme si, eh, nezastierajme si oči. Stavebná politika, vystav, politika výstavby sídlisk v Izraeli nie je tým signálom, tým správnym smerom. Ďakujem. Pán Repo je ďalší. Puhemies, lähi-idän rauhanprosessissa on Pán predseda, um, um, mierový proces na Blízkom východe musí sa v ňom pokračovať, tak ako sa hovorí e, v tom usnesení, pretože právo palestínčanov na samostatnosť, ale na druhej strane aj právo Izraelu na samostatný štát v bezpečných hraniciach. Toto musíme zabezpečiť. Samozrejme, znechutenie prezidenta ambasa je pochopiteľné 20 rokov mierových rokovaní, to je dlhý čas, ale e, medzinárodná politika tak Tu je tiež taká dôležitá časová súslednosť. Je veľmi dôležité, aby EÚ hovorila jedným hlasom, aby členské štáty EÚ vypracovali spoločnú pozíciu e, voči konflikt, na konflikt, teda na Blízkom východe samozrejme vytvoriť trvalý mier. To sa dá len pomocou politického dialógu. Partnery v rokovania si, musí sadnúť, si musia sadnúť za spoločný stôl a musíme dbať na to, aby čo, čo sa udeje potom, po tom procese OSN. Ďakujem veľmi pekne. Áno, pán predseda, ja by som sa chcela tiež vyjadriť eh, k hlasovaniu, k môjmu hlasovaniu na situáciu v Palestíne, pretože um, ja podporujem toto uznesenie, a ja nemôžem to uznesenie podporiť, eh, pretože ne, nesúhlasím s formuláciami a s obsahom tohto uznesenia pretože dôležité je, aby, sme, aby si zase zasadli za rokovací stôl, to je samozrejme pozitívne, ale uh, Dôležité tiež je, aby e, sa vyriešila situácia v Jeruzaleme, aby sa stanovili e, jasné hranice. Musí samozrejme sa vytvoriť e, dôvera z obidvoch stran, ale to sa nedá urobiť zvonku. Toto musia si tieto dve strany vyvinúť zvnútra. Pokiaľ by Európska únia nepodporila palestinský štát, tak e, to bude určite e, ťažká pozícia, ktorú sme tu zastupovali. Pán Campbell, Bannerman, ďakujem pekne, pán predseda. Ja som priateľ Izraela, ale ja som kritický priateľ. Zároveň ja sám som pracoval s um, britskou vládou na e, severoírskom e, mierovom procese a je naozaj klamstvo, že to môže byť vojenské riešenie. Musí to byť politické a musí prechádzať e, vyjednávaniami. Nezákonné výstavby nepomáhajú. Ja verím, že s Izraelčanmi sa zle pardon, s palestínčanmi sa zaobchádzalo zle, potrebujú štát, aby žili bok po boku s Izraelom, ale ja si nemyslím, že toto opatrenie, teda ísť priamo na pôdu OSN a žiadať e, uznanie štátu, že to je správny postup. Takže ja som sa zdržala pri tomto hlasovaní, ale ja si naozaj želám, aby sa tento mierový proces posunul vpred. Je to zásadné, ale iba e, ťažké vyjednávania, ako to bolo v prípade Severného Írska, môžu priniesť e, politické riešenie, ktoré bude výhodné pre všetkých. Ďakujem pekne, pán Campbell Bannerman. Pýtam sa, či sa ešte niekto chce vyjadriť k situácii v Palestíne. Zdá sa, že nie. Takže ideme ďalej. Summit Zeme Rio plus 20. Pani Basesku, nech sa páči. Ona chce vysvetliť, ako hlasovala. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím, že zelené hospodárstvo e, je výsledkom prílišného využívania fosílnych palív. Ja som hlasovala proti odseku 46 tohto uznesenia, pretože kvôli tomu môžu e, vyvstať sociálne problémy kvôli vyšším cenám e, elektriny pre konečných spotrebiteľov. Intenzifikácia ľudských činností, ktoré vplývajú na biosféru, to môže mať vplyv na ekologickú rovnováhu. Moja krajina e, má jedinečnú biodiverzitu a neustále sa snaží e, vypracovávať medzinárodnú environmentálnu politiku. My sme za udržateľný e, rozvoj a podporujem aj ekologické technológie. Ja preto nesúhlasím s odstránením jadrovej energie z európskeho energetického mixu. E, jadro je veľmi účinné a zároveň nie je nákladné. Ukončiť e, výstavbu jadrových elektrární to nie je prínosné pre nikoho. Ďakujem pekne. Teraz pán Repo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som toho názoru, že pri konferencii v Rie by bolo veľmi dôležité, keby Európska únia zastupovala spoločnú líniu a, spoločn- a zastupovala by e, spoločné ciele. Jedným z najdôležitejších cieľov je e, primeraný, rovnomerný prístup k zdrojom e, pre tieto a budúce generácie. A toto samozrejme je tiež predpokladom pre trvalodržateľný udržateľný rozvoj, ako aj e, boj s chudobou e, v celom svete. Preto sa musíme e, koncentrovať na zelenšie hospodárstvo a zelenšiu energiu. Vo všeobecnosti by sa malo podporovať všetko to, čo by viedlo k bezpečnostnej a spravodlivejšej spoločnosti a chráni to životy našich občanov. Takáto spoločnosť by mala takisto ctiť základné ľudské práva, kultúra a, a, a, religi- a náboženskú a náboženstva. Ďakujem pekne, predseda. Som rada, že som mala príležitosť podporiť túto správu. Je také množstvo dôležitých otázok. Ja však poviem, že len ktorom poprvé treba zaistiť udržateľné riadenie vodných zdrojov a rovnako treba to, aby bolo vždy verejným eh, vlastníctvom. No a právo na vodu a jenu treba dosiahnuť rovnako. Žiadam zaistenie bezpečného dostupu, bez, bezpečného prístupu eh, k osývam pre všetky eh, zložky obyvateľstva bez ohľadu na váš názor o GMO, myslím, že každý eh, by mal bezpečný prístup eh, pri, eh, zabezpečovať. No a odseky 59-60, kde 98% z nás vyjadrilo obavy o odlesňovania a No a komisár tak neustále pre, presadzuje dohodu s Mercosurom, o dovoze hovacieho mesa do EÚ, no a deforestácia amazonského procesu to a, životnému prostrediu určite nepros- neprospeje. Ďakujem pekne, pani Harky, no a pán Kelly by chcel ešte niečo dodať. Ďakujem veľmi pekne. Ja som sa včera zúčastnil celej rozpravy Bohužiaľ, nemal som možnosť nič povedať. Je to veľká, veľký problém. Rio plus 20 čili veľkým problémom. tým najdôležitejším problémom, ktorým sa e, stretáva deforestácia, dezertifikácia, prílišný rybolov, klimatické zmeny, oteplovanie atmosféry. No a Európska únia e, robí, čo by mala a znevýhodňuje svojich vlastných občanov. No a zvytok sveta ide vlastný, vlastným smerom, vlastnou cestou. Myslím, že globálne problémy potrebujú globálne riešenia a dúfam, že na ďalšom samite budú prijaté. A tak ako povedal včera komisár alebo komisárka, tak eh, politika eh, odkladania opatrení nie je priateľná taká eh, na európskej úrovni, ako ani na, na globálnej. Ďakujem pekne, pán Kelly. A teraz pani Najte Mikuliene. Ďakujem veľmi pekne, predseda. Ja som hlasoval za toto uznesenie, ktoré viac menej reflektuje realistický prístup EÚ k udržateľnému rozvoju. Ja som veľmi rada, že sa nám podarilo uznesenie článku 47 trochu zmierniť o zákaze budovania jadrových elektrární. Takéto požiadavky nie sú v súhľade s stanoviskami členských štátov, no a ja som rada, že Európsky parlament to pochopil. Ak sa rozhodneme neužívať energiu jadra, bude to znamenať len zvýšenú energetickú závislosť. Energetická bezpečnosť je v kompetencii členských štátov. Samozrejme, treba zabezpečiť vysoké bezpečnostné štandardy. A vieme, že Obnoviteľné zdroje energie sú dôležité, treba ich ďalej rozvíjať nielen teraz, ale treba hľadať aj do budúcnosti. Avšak ja som sklamaná, že Európsky parlament mal negatívny postoj k tým nekonvenčným zdrojom energie. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Etemeky. Ďakujem predseda. Ja som hlasovala za toto uznesenie, tá konferencia z RIA môže byť skutočne veľmi dôležitá konferencia. Môže nám ukázať smer, ale len vtedy, pokiaľ dospieme ku konkrétnym výsledkom a k návrhom, ktoré sa potom neskôr zrealizujú. Len Um, prejavovať pekne svoju vôľu, to už dnes nestačí. Pán predsedajúci, ja dúfam, že Európska únia a zástupcovia Európskej únie spoločne s NGO um, nájdu spoločný postoj a zohrajú konštruktívnu úlohu na tejto konferencii. Musíme sa jednoducho poučiť z minulosti. A my sme videli, že sa dosneme dopredu a dosiahneme niečo len vtedy, pokiaľ budeme postupovať spoločne a pokiaľ si um, e, pokiaľ budeme predstavať konštruktívne. Ešte niekto by chcel niečo povedať? Vidím, že nie. Takže prejdeme k bondu budúcnosť Európskeho fondu na prispôsobenie globalizácii. Takže pani Hárky, nech sa páči, ďakujem pekne, predseda. Ja podporujem toto uznesenie, hlavne výzvu a parlamentu, aby sa pokračovalo vo fungovaní fondu aj nad rámec súčasného viacročného rámca. Myslím, že to je signál pre parlament, parlamentov pre potrebe a význame tohto fondu. No a ja dúfam, že rada si vypočula, čo sme hovorili. Áno, uznesenie tiež hovorila, že potrebujeme eh, niečo zmeniť a že treba zlepšiť fungovanie fondu. Rovnako treba zaručiť, eh, že fond bude reagovať eh, na potreby zamestnancov, ale bude sa zamestnávať eh, a zaoberať tiež otázkami kvalifikácie. No a hovorili sme o, o podnikoch a zodpovednosti a ich zodpovednosti. No a komisia svoje žiadosti, alebo tie žiadosti iste dobre kontroluje, no a dalo by sa ešte niečo zlepšiť, ale niekedy sa to používa len ako, len ako ospravedlnenie poslancov na nefungovanie fondu. Tešíme sa na hodnotenie a návrh komisie v oktobri, ale podľa mojich informácií musím povedať, že ich eh, návrh komisie eh, vítam hlavne o zaradení ZČO a polnohospodárov do fondu. Ďakujem pekne, pani Harkin. A teraz pán poslanec eh, Fajmon, ďakujem pekne. Pán podpredseda, som hlasoval proti správe o budúcnosti Európskeho globalizačného fondu. Myslím, že tento fond je úplne zbytočný a mal by byť zrušený pomoc ľuďom postihnutým globalizáciou by bolo, mala byť realizovaná na národnej a nie európskej úrovni. Fungovanie fondu v Európskej únii e, vytvára nerovnosti medzi ľuďmi, pretože získať z neho peniaze môžu len veľké firmy. S následkami globalizácie sa však musia e, vyrovnávať aj malé firmy a živnostníci a tým tento fond nedokáže pomôcť a preto podporujem fungovanie tohto fondu. Ďakujem pekne za pozornosť. Finally... No a teraz eh, prejdeme k poslednému bodu. Dohoda o partnerstve sektora rybolov medzi EU a Marokom. Pán Repo. Ďakujem, predseda. Ja som hlasoval za toto uznesenie, pretože a musím povedať, ale musím povedať, že toto bolo rozhodnutie svedomia pre mňa, pretože Európa ma, sa opiera vlastne o existenciu univerzálnych ľudských práv a zásady demokracie. A partnerská zmluva samozrejme sa musí takisto opierať o medzinárodné právo a, a musí vyžadovať dodržiavanie ľudských práv. Bolo by nie, pri, nie uh, priateľné, aby sa e, uzatvárali zmluvy s krajinami, ktoré tieto hodnoty takto nemajú, nemajú a nedodržiavajú ich. Takže Myslím si, že by bolo veľmi dobré a bolo by lepšie teda, keby sa a, bolo a, do, keby sa bolo dostalo, dostalo požiadavke a, o vyžiadanie stanoviska súdneho dvora. A, konflikt a, e, na západnej Sahare by sa možno, že takto a, e, vyriešil mierovejšie. Ďakujem pekne. V neposlednom rade pán Romeva Irueda. Ďakujem pekne. Ja by som chcel len povedať, že som veľmi prekvapený e, poznal o rôznom zneužívaní vydieraniu, aký dopad to malo na kolegov, ktorí hlasovali tak ako hlasovali, ale ja hlasujem za medzinárodné práva. Európska komisia chcela urýchlenie vyjednať predlženie tejto dohody bez toho, aby konzultovala Európsky parlament a tak ako to vyžaduje Lisabonská zmluva. Súčasná zmluva umožňuje európskej flotile loviť vo vodách západnej Sahary, čo je podľa OSN výsadné vody, niektorí si myslí, že to je nelegálne. A ktorí hovoria, že my parlament musíme spochybniť právny základ pretože to môže znamenať právnu neistotu. My sa musíme obratiť na Európsky súd, aby vydal stanovisko, aby správne rozhodol o tejto téme, ktorá má veľké dôsledky politické, ekonomické, ekologické a sociálne. A ľutujem, že väčšina našich kolegov to takto nepochopila a že negatívnym hlasovaním ešte zhorší sa situácia, ktorá je už politicky neudržateľná a práve neakceptovateľná. No, ďakujem pekne. ešte na záver jedno oznámenie. Dostal som žiadosť skupiny ALDE eh, vymenovať Vincenza Jovineho za člena eh, výboru pre rozpočtovú kontrolu, ktorý nahradí pána Maria Ugiasa. Je niekto proti tomu? Takže táto žiadosť je schválená. No a zápis dnešné.